So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Kolegyne, kolegovia, vitajte teda na popoludňajšom zasadnutí našeho výboru. Máme tu veľmi prominentný bod programu rozpravu s belgickým predsedníctvom. Celkom srdečne tu chcem teraz privítať e, pre pani e, Schaufliege, ktorá je e, úradujúcou predsedničkou rady pani e, Schauflíge má za sebou zodpovedného pracovníka pána Petigena. Pán Las Pietras je takisto s nami, čiže rada je tu zastúpená a bude nám prezentovať program na nasledovných 6 mesiacov. Pani predsedajúca Neformálna rada ministrov životného prostredia v Gente bola veľmi dobre zorganizovaná. Chcem vám poblahoželať. Bola to veľmi dobrá rozpráva o Európe, ktorá bude efektívne pracovať so, zdrojmi. Od pondelka do útorka prebiehala táto schôdza. Európsk, e, veslo riadenia Európskej únie v dôležitom období pre životné prostredie preberá práve teda Belgicko E, e, obdobie. Je to dôležité v Európe i vo svete. Množstvo legislatívy sa pripravuje, mnoho je už na stole pripravenej. Dúfam, že dospejeme k výsledkom. Budeme mať e, takisto smernicu o elektronickom odpade, ktorá súvisí s, tým, s touto tematikou, takisto veľký komplex e, problematík, e, pokiaľ ide o bioodpad. Spomeniem tiež to, čo sa týka klimatických zmien, aj zlepšenie u ľahkých e, typov vozidiel. A takisto z chémie tu máme tiež smernicu o biocídoch, ktorá si vyžaduje riešenie Eh, kde rad, rada sa musí dohodnúť s parlamentom. Hovorím, že je to dôležitý čas pre životné prostredie, pretože na celom svete eh, v októbri sa budú diať viaceré konferencie, v októbri o biodiverzite a potom neskôr o klimatických zmenách a ochrane klímy. Diskutovali sme o tom o, minimálne o biodiverzite, už dnes bola reč. A dúfame, že po zlých skúsenostiach z Kodane pri a, konferencii CITES, ďalej pri konferencii v Agadire. E, môžeme sa snáď čo to aj poučiť. Je nás 27 plus e, komisia, to je 28 zástupcov. Nie je tu však nevyhnutne jednota. Vieme, že e, naučili sme sa, poučili sme sa, že Európa je slabá, keď nehovorí jedný, jedným jazykom, ťahať za jeden, keď neťahá za jeden povraz a preto je tu e, naša úloha v Nagoji i v Kankúne mať jednoliatú pozíciu a dúfam, že si nemôžeme dovoliť ešte viac slabých výsledkov, inak tu nebude tá angažovanosť, odvaha a problémy budú len narastať, e, budú len väčšie než riešenia. Veľmi nás zaujíma, čo nám tu dnes prednesiete. Vidím, že všetci belgickí členovia výboru sú tu prítomní, to je fajn, ale aj iní e, sú tu zastúpení dôležité politické skupiny a bude tu výmena názorov teda naprieč politickým spektrom. A dávam vám teraz slovo na vašu prezentáciu. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia výboru, vážený eh, pán predseda, chcem sa v prvom rade poďakovať za túto možnosť, možnosť eh, prezentovať ekologický program predsedníctva, belgického predsedníctva a možnosť, že tu pred výborom môžeme toto prezentovať. Pre nás v belgickom predsedníctve je práca Európskeho parlamentu veľmi dôležitá. Vážime si ju a vieme aj to, že je tu veľa odborných znalostí, skúseností a určite pre tento výbor, výbor pre životné prostredie, je to dôležité pre rozvoj eh, environmentálnej politiky v EÚ tento výbor zohrával vždy veľmi dôležitú úlohu. Belgické predsedníctvo je si toho vedomé. Vedomé si toho, že Európsky parlament po Lisabonskej zmluve dostal silnejšiu úlohu. V, našom, v našej politickej e, oblasti už pred Lisabonom platilo, že sme považovali spolurozhodovanie za normálny postup. Ide teraz len naozaj o to, aby sa tá dobrá prax dialógu medzi E, našimi fórami pokračovala medzi teda radou ministrov na jednej strane a výborom Envy na strane druhej, aby naše spoločné legislatívne úlohy smerovali k dobrému výsledku. Osobitnú čest, e, ako osobitnú čest vnímam to, že ja ako flámska e, ministerka životného prostredia môžem mať predsedníctvo rady počas tohto obdobia. Ochrana životného prostredia je Eh, centrálnou témou belgického predsedníctva a je to aj potrebné. Ako Európska únia máme pred sebou obrovské výzvy. Najhoršia kríza za 50 rokov, ktorá priniesla vysokú nezavi- eh, nezamestnanosť a sociálne nerovnosti. Finančný systém naozaj ukázal vážne deficity a to aj pre naše národné rozpočty je problémom, naša schopnosť hospodárskej súťaže sa oslabila, konkurencia schopnosť klesá, je tu tlak na životné prostredie a ten musí viesť nevyhnutne k reorganizácii našeho, eh, našich ekonomík. Máme tu aj nové eh, ekonomické mocnosti, ktoré v budúcich desiatich rokoch budú stať eh, v konkurencii a musia prejsť ale k uhlíkovo šetrnejšej ekonomike a zaobchádzaniu s, so zdrojmi. Ak chceme dosiahnuť toto, potrebujeme silnejšiu, koherentnejšiu, rozhodnejšiu Európu. My ako belgické predsedníctvo máme veľmi ambiciózny program, ktorý môže viesť k programu, ak my ako Únia budeme spolupracovať a keď spoločne budeme mať kohéznú spoločnú, spoločné posolstvo. A tu sa teším na vašu podporu. A teraz štyri priority belgického predsedníctva. Začnem, dámy a páni, témou e, klíma. Pripravujeme sa na e, klimatickú konferenciu v Cancúne, po tom, čo výsledky Kodaňskej konferencie Európsku úniu vedú k tomu, a, aby znovu nastolila dôveru a prijala iniciatívu. Preto belgické predsedníctvo bude mať silnú a flexibilnú pozíciu EÚ, bude na ju vypracovávať. Včera e, sme v rámci neformálnej rady ministrov e, mali prvú výmenu názorov, neformálnu výmenu. Sme si tu zajedno v tom, že potrebujeme postup e, stupňovitý, potrebujeme v kankúne rozhodnutia, ktoré jednotlivé témy rovnakou mierou e, budú riešiť a naša ponuka musí vytvoriť e, rovnováhu medzi našimi požiadavkami. Potrebujeme na jednej strane e, zohľadniť otázky odlesňovania, transfer technológií a, a monitoring, výkazníctvo a zlepšenie Eh, uhlíkového trhu. Musíme si urobiť svoje povinnosti. Balíček 2020 nám predsa dáva dobrý rámec. Najnovšie oznámenie komisie obsahuje analýzu obcí pre redukciu skleníkových emisí o viac ako 20 a ide aj o posúdenie rizik v prípade tzv. carbon leakage. Tu Európska komisia poskytuje opcie, ktoré ktoré treba bližšie preskúmať, aby našu ponuku spojenú s, podmienkami, teda tých 30 dokázali presadiť a implementovať. Máme tu dve veľmi dôležité e, otázky. Po prvé, ciele pre rok 2000, e, do roku 2050, o tom sa dohodli šéfy vlád. To súvisí potom s dohodou z Kodane pokiaľ ide o low emission development a s tým spojené stratégie. Španielské predsedníctvo tu už pri minulom zasadnutí rady v ok- e, e, začalo a v oktobri budeme pokračovať. V rámci rady, rady chceme rozbehnúť diskusie, aby Európska komisia tieto opcie mohla ďalej rozvíjať a ak si to budeme želať, môžeme to ešte aj e, vypracovať konkrétnejšie. Rada ministrov životného prostredia by mali prispieť do tejto diskusie o európskej, e, pre, pred Európskou radou v októbri. Súčasne tie príslušné nariadenia budeme posúvať, pokiaľ ide o obmedzenie emisí CO2, napríklad ľahkými užitkovými vozidlami. Chceme dosiahnuť politickú zhodu v rade a aký tu bude ochota dosiahnuť toto už v prvom čítaní. Veľmi radi to v rade príjmeme počas predsedníctva. Teraz druhá priorita. A to je e, biodiverzita. V roku 2010 máme rok, e, Medzinárodný rok biodiverzity. Belgické predsedníctvo by chcelo toto využiť, aby e, v rámci medzinárodnej konferencie v Nagoji sme dospeli k dôležitému kroku v rokovaniach. Sú tu rôzne indikátory, ktoré dokazujú, že miera straty biodiverzity nebola zastavená. Závery rady z 15. marca nám ukazujú na e, dlhodobé i krátkodobé vízie i o stratégiu 2020. Aj tu sa hovorí o tomto probléme a na to chcem nadviazať, toto chcem posúvať ďalej. Chceme tu dosiahnuť konsenzus a pozitívny výsledok. Chceme, aby tieto ambiciózne a realistické ciele pre čas po roku 2010 boli použité a aby sa tu vyvinul strategický plán. Počas e, Rady o životnom prostredí v októbri budeme e, stanovovať naše stanovisko. Teraz v Montreali prebiehajú prípravné zasadnutia k protokolu ABS. Výsledok v Nagoji medzi iným závisí aj od priebojnosti EÚ a to je možné len vtedy, keď budeme hovoriť jedným hlasom. V decembri na Rade pre životné prostredie e, o tomto budeme opätovne hovoriť a budeme skúmať, do akej miery akčný plán EÚ pre biodiverzitu môže byť uvedený do života práve v svetle výsledkov z Nagoje. Zdravé ekosystémy sú veľmi dôležité pre blahobyt e, našej spoločnosti i hospodárstvo. Sú tu osobitné užitočné služby, ktoré sa dnes ešte podceňujú. Váš výbor to už viackrát vyjadril. Správe TIB vysvetľujú e, hospodársky užitok týchto služieb. Tieto informácie nám musia byť pomocou na to, aby sme ciele biodiverzity realizovali aj v iných politikách aby sme mohli prijímať trvalo udržateľné rozhodnutia a tie služby, ktoré nám tieto ekosystémy prinášajú, e, aby prinášali úžitok, aby neboli ohrozené. Tu treba hovoriť aj o GMO. Komisár Dali tu včera vysvetlil jeho iniciatívu. Počuli ste, že tieto otázky za posledné roky na Rade pre životné prostredie boli riešené. Belgické predsedníctvo v každom prípade je za kontinuitu v tejto oblasti na úrovni rady. A tým sa dostávam k našej tretej priorite, trvalo udržateľné zaobchádzanie so surovinami. Myslím si, že budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že na pozadí oživenia konjunktúry musíme myslieť na styčné body medzi ekológiou a ekonómiou. Na to potrebujeme nástroje, s ktorými obe politické oblasti budeme môcť posilniť. Na jednej strane tu máme efektiv, e, účinnosť energií, ale tiež zaobchádzanie so surovinami. Sú to dôležité výzvy pre európsku ekonomiku. Trvalo udržateľné e, zaobchádzanie s hodnotami nám e, prináša zaobchádzanie s, i s odpadmi, i s, e, so surovinami, a vnímame celý výrobný cyklus tých, alebo životný cyklus týchto materiálov. E, súčasne musíme vytvoriť systémy, ktoré budú e, odolnejšie a e, konkurencieschopnejšie. A to pôjde len vtedy, keď tieto materiály a <clears throat> suroviny budú v tom cykle udržiavané trvalo udržateľné integrovaný a komplexný prístup, získavanie základných surovín, dizajnom, produkciou, spotrebou, distribúciou, e, šetrením odpadu a e, recyklovaním, ako aj likvidovaním odpadu. V úvode už bolo povedané, že tento trvalo udržateľný prístup bol témou našej disku, našich diskusí na neformálnom nej rade pre životné prostredie za posledné dva dni v Gente. Aj váš pán predseda e, Jo Leinen bol hosťom tohoto podujatia a pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať za jeho zaujímavý, hodnotný príspevok do našej diskusie. Veľmi úspešne sme e, realizovali túto neformálnu radu. Je našim zámerom tento trvalo udržateľný prístup k zdrojam E, vidieť ako príspev, ako príklad pre efektívnu Európu. Ide tu aj o úsilie Európskej komisie a rady v rámci tejto centrálnej iniciatívy, keď ide o efektívne použitie zdrojov. Takisto treba mať na pamäti roadmap, ktorú očakávame v roku 2011. Na oficiálnej rade o životnom prostredí v oktobri budeme tento podnet rady študovať a bude to tiež podpora pre Európsku komisiu. Pokiaľ ide o legislatívnu oblasť, tu by som chcela povedať o novom znení smerníc e, o odpade i výrobkoch. Na jednej strane tu máme smernicu, kde ide o elektrické e, prístroje, elektrické spotrebiče, ich životný cyklus, ich likvidácia a tiež druhá smernica, kde ide o Eh, obmedzenie použitia nebezpečných látok. V rámci rady chceme politickú zhodu. Pokiaľ ide o predsedníctvo, eh, zaujímavé bolo všímať si, aké pozmeňujúce návrhy vzýšli z výboru, aký ste, aké ste avizovali. Dúfam, že v prvom čítaní dosiahneme zhodu. Tu by som v tejto súvislosti chcela hovoriť aj o biologickom odpade. Ide tu aj o trvalo udržateľný manažment biologických odpadov, alebo teda tiež o bio, e, prúd, e, spracovanie cyklus biologických materiálov. Tu ide o zmysluplný cyklus. E, Belgicko vždy trvalo na tom, že rozvoj takejto smernice o biologickom odpade môže byť zaujímavý. Takisto Európsky parlament minulý týždeň v rámci svojho uznesenia poprosil o takéto niečo Európsku komisiu. Zo strany predsedníctva budeme čakať na iniciatívy komisie. Čtvrtý bod ďalej lepšie nástroje pre európsku ekologickú politiku. Tu v rámci rady chceme zvažovať to, ako by sme tu mohli komunikovať s Európskou komisiou, pokiaľ ide o rôzne témy. Chceli by sme vidieť lepšie, lepšiu komunikáciu, lepšie vykonávanie lepších politík. Ide tu o lepšiu prípravu so zodpovedajúcimi relevantnými informáciami, takisto mainstreaming, e, výkazníctvo, lepšia, záko- e, lepšia legislatíva pri odhadovaní dopadov a takisto, keď ide o, o sledovanie takýchto problémov a tiež e, trhovo konformné nástroje. Tu je tiež dôležitá aj e, medzinárodná e, ekologická governance. Takisto tiež, pokiaľ ide o ekologické akčné programy bežiace až do roku 2012. Dúfam, že pre Európsky parlament to bude dôležitá téma a verím, že obe naše organizácie tu veľmi dôležitým spôsobom prispejú do tejto diskusie a po spomínaných smerniciach, pokiaľ ide o elektronické spotrebiče a prístroje, budeme tiež riešiť aj nariadenie o biocídoch a tu chceme politickú zhodu v rámci rady a chceme samozrejme e, komunikovať o vývoji aj s Európskym parlamentom. Dámy a páni, aby sme naozaj dosiahli pokroky, potrebujem vašu, vaše, pod, vašu podporu. Tie, ten pokrok, ktorý v Európe bol dosiahnutý, vychádza aj zo spolupráce a z dialógu v oblasti e, ochrany životného prostredia. Tu máme veľké výzvy pred sebou v budúcich šiestich mesiacoch. Chcela by som ako predsedníčka vyhlásiť, že kedykoľvek som ochotná prísť k vám a vymieňať si názory. Máme naozaj šance na úspech a Európa musí naozaj vystupovať koherentne. Rokovania o dobrom výsledku prebiehajú a dúfam tu na dobrú spoluprácu s vami všetkými. Ďakujem. Ja, vielen Dank, Frau Ratspräsidentin. Ďakujem pani predsednička rady za vašu prezentáciu, za prezentáciu programu belgického predsedníctva. Povedali ste, že ochrana životného prostredia je zásadným bodom vášho programu. To radi počujeme a sme aj radi, že sa pokúšate vytvoriť e, zhodu medzi rádou a parlamentom v tých veľkých témach, nariadenie o elektrických a elektronických prístrojoch, ľahké užitkové vozidlá a nariadenie o biocídoch. Bolo by dobre, bol by to veľký úspech, keby sa podarilo tieto témy do konca tohto roka ukončiť. Viem, že ministri rozprávali včera ešte o Cancúne, o stratégii taktike EÚ do Cancúnu. Ešte stále sa to doľaďuje, porovnávame, čo robíme my, čo robia ostatní. Hovorili sme o tom už často, že Európa z vlastného zájmu by mala e, nastúpiť cestu nízkouhlíkového hospodárstva. Nemala by kopírovať, čo robia ostatní, ale jednoducho vo vlastnom záujme sa snažiť o pokroky. Ale pokiaľ ide o udržateľné zaobchádzanie s, so surovinami. Mali by sme dokázať, že nám ide o činy, nie o slova. Bolo by dobré, keby sme uplatňovali legislatívu o zbere starých prístrojov, ktoré by sme zhodnocovali a recyklovali. Mám tu veľa pripomienok, veľa požiadaviek o slovo pán Richard Zeber ako koordinátor za politické skupiny. Ďakujem, pán predseda. Teší ma veľmi, že regionálna ministerka má predsedníctvo. Ja som z Tyrolska a v Rakúsku takisto máme hlboko zakotvený regionálny koncept. A naša spolupráca s Flámami je veľmi dobrá a preto sa veľmi teším, že ste predsedničkou tohto, tejto dôležitej skupiny. Pani ministerka, trošku ma prekvapilo, že vy ako ministerka životného prostredia ste začali tým, že ste spomenuli finančnú krízu. To poukazuje na to, že ste ostali niekde v starom koncepte, spájate politiku životného prostredia iba s nákladmi. Nemyslíte si ale, že pokroková politika životného prostredia je kľúčom k tomu, aby Európa ostala konkurencieschopná? taký spôsob myslenia, e, že politika životného prostredia vyvoláva iba náklady, nie je správny. Neviem, či som vás správne pochopil, ale ja si myslím, že s našou dobrou životnou politikou životného prostredia by sme mohli mať úspech na celom svete, pretože tie krajiny, ktoré dobre hospodária so zdrojmi, sú aj ekonomicky najúspešnejšie. Druhý problém. My obaja pochádzame z regiónov a preto vieme o probléme odlišnej implementácie v rámci Európy. Napríklad to konštatujeme v, v prípadoch smerníc a Habitat a, e, v prí, a smernice o ochrane vtákov. Jednotlivé regióny majú odlišné predstavy o implementácii a preto nepokoje v jednotlivých regiónov sú veľké Chcem sa spýtať, či belgické predsedníctvo plánuje nástojiť v rade na tom, aby sa vytvorili jednotné normy a aby nedošlo k poklesu kvality. Aby nedochádzalo k tomu, že v niektorých krajinách sa veľmi prísne implementuje nejaká smernica a v iných e, vôbec nie. Pokiaľ ide o Cancún, e, čo si myslíte o sľube EÚ to rýchle financovanie. Vy ste spomínali finančnú krízu. Chcem sa spýtať, či si myslíte, že je tu možnosť, aby EÚ splnila dané sľuby? A na záver chcem poukázať na to, že najmä v oblasti vody čakáme teraz na to, že komisia predloží smernicu o pitnej vode. Bohužiaľ, tento sľub zaznel už pred rokom a ešte stále nie je žiaden návrh. Prosím, chcem sa spýtať, či budete nástojiť na tom, aby komisia splnila svoj sľub a sľúbený návrh predložila. Táto tvoja otázka príde vždy. Myslím si, že teraz kameraman stojí v ceste. Pani Linda McEwan sa chce niečo spýtať. Ďakujem pani ministerka za to, že ste prišli medzi nás, aby ste nám predstavila priority predsedníctva. Sú to veľmi rozumné priority v kontexte medzinárodnej agendy na ďalších 6 mesiacov. Chcem začať s klimatickými zmenami. Povedali ste, samozrejme čaká nás Cancún, ale keď sme boli v Kodani a ho- hovorili sme s kolegami, činy sú dôležitejšie ako slova keď v e hovoríme celý čas o cieľoch. Chcem sa spýtať, či predsedníctvo urobi nejakú prácu pred Cancúnom na implementácii, na kontrole implementácie, či skontroluje, ako členské štáty implementujú balík o klimatických zmenách, klimatický balík, či skontroluje, ako plnia krajiny tieto záväzky. Mali sme to aj v téme biodiverzity. Mali sme určité ciele a Nekontroloval sa to dobre, no ale teraz uplynuli dva roky od prijatia cieľov pre obnoviteľné energie a chceli by sme vedieť, čo robia štáty, čo robia veľké spoločnosti. Chceme si overiť, či to bola dobrá vec, čo sme urobili. Mali by sme to potom povedať a, a ľuďom aj v Kankúne. automobilový priemysel najskôr odolával, nechcel, naše, e, nechcel prijať naše ciele v oblasti životného prostredia a teraz naopak predkladá plány elektrických aut. By sme do Cancúnu mali ísť nie iba s cieľmi 20-30%, ale mali by sme tam byť schopní aj povedať, čo sme urobili a čo pripravujeme. To by bolo naozaj užitočné, aby sme preskúmali, do akej miery plníme naše ciele a ak ich neplníme, tak by sme to mali takisto zanalizovať. No a druhá otázka. V nasledujúcich troch mesiacoch komisia bude robiť e, benchmarking, ktorý je základom ETS. Teraz je to ponechané v súčasnosti na výbory národných expertov a vieme, že teraz sa vyvíja e, veľký tlak na to, aby tie benchmarky boli veľmi veľkorysé, avšak to je veľmi nebezpečné pre cenu uhlíka. Do akej miery si predsedníctvo uvedomuje tento problém? A chcem sa spýtať, či budete na svojich stretnutiach e, diskutovať o benchmarkoch? Ďalší rečník, ďakujem. Ja budem hovoriť e, teraz mojim rodným jazykom. Samozrejme, že vždy mám možnosť hovoriť po holandsky, ale keďže tu máme flámskú ministerku, tak budem hovoriť holandsky. Vy ste hovorili o štyroch prioritách, ale bolo to dosť všeobecné a ja by som e, to chcel trošku skonkretizovať. Poprvé, konferencia v Cancúne a klíma. Vy ste ohlásili, že chcete spoločnú pozíciu EÚ a hovoríte, že EÚ e musí vystupovať koherentne. Ale Naposledy sme sa dohodli iba jeden deň pred Kodanskou konferenciou o peniazoch a pri ďalšej konferencii sme sa napríklad na veci červeného tuniaka dohodli takisto len deň pred konferenciou. No a v oktobri nás čaká Cancún a takisto e, to bude málo času. No a potom aj tie finančné e, otázky by mali byť objasnené aspoň mesiac e, pred konferenciou, aby sme to medzinárodne mohli nejako zosúľadiť. No a potom udržateľné zaobchádzanie so e, zdrojmi. Vy ste vypracovali e, dokument o absolútnom oddelení a takisto musíme menej využívať e, suroviny. Ale to, čo hovoríte, je príliš pasívne. Hovoríte, že 2011 komisia predloží tzv. cestovnú mapu, ale už teraz by sa dali vykonávať konkrétne kroky, napríklad v oblasti biologického odpadu. V súčasnosti v Európe sa podporuje spaľovanie odpadu, ale to je najmenej efektívne. A aj v smernici o obnoviteľných zdrojoch máme spaľovanie odpadu, ale my potrebujeme hierarchiu pre hospodárenie s odpadom, v ktorej by spaľovanie odpadu bolo to posledné, tá posledná možnosť som veľmi zvedavý na to, čo k tomu povie komisia a takisto som zvedavý na to, čo poviete vy. No a teraz ešte raz, udržateľné hospodárenie so surovinami. Tam ide aj o číselné, o vyčíslenie nákladov. Komisia pracuje na smernici o zdaňovaní energie a chcem vedieť, či budete plynule na tomto pracovať aby v oblasti doprave sa neplatilo za objem, ale za energiu a za náklady mobility. Toto sú konkrétne otázky. Vy ste totiž hovorili veľmi vágne a my chceme konkrétne veci, nechceme stále čakať na nejaké roadmaps. Ďakujem veľmi pekne. Poslanec z Holandska môže predsa hovoriť holandsky, aj keď tu nie je flámska ministerka. On vie veľmi. Anna Rozmach. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Súhlasím plne s dvomi mojimi kolegami, s kolegom e, z radou sociálnych demokratov a takisto súhlasím s predrečníkom. Chýbajú tu určité praktické opatrenia. Máme jednu dobrú smernicu za druhou, ich ciele sú v poriadku, ale Aké sú praktické výsledky? Nemá veľa zmyslu, keď vytvárame nové e, smernice, spotrebovávame e, stále viac a viac papiera, ale e, nemá to nejaké konkrétne výsledky. Aj ja pochádzam z krajiny, kde sa ešte stále spaľuje odpad a bola by som rada, aby sme prešli na tretiu generáciu, tak ako hovoria veci, aby sme všetky zdroje opätovne využívali, e, ktoré sa stali raz odpadmi, pretože jedného dňa už žiadne zdroje nebudeme mať. Veľmi rýchlo by sme mali urobiť nasledovnú vec. Plastové odpady, e, ktoré sa neustále rozširujú, by sme mali nejako už upraviť, obmedziť. Ja už som aj s komisárom o tom hovorila, ale doteraz sa ešte v tom nič neurobilo. Ďakujem. Ďalší rečni, ďalšia rečnička, ďakujem. Ďakujem pani ministerka za to, že ste e, prišli. Vítame vás v našom výbore. Viete, že Európa sa e, považuje za motor v oblasti životného prostredia. Možno je to pravda, odkodanie. Niektoré členské štáty ale mali oveľa menšiu vôľu ako v minulosti. Myslím si, že je to do určitej miery pravda. Nemôžeme ignorovať, že je tu zložitý ekonomický kontext, ale na druhej strane, súhlasím s pánom Zéberom, nemôžeme revidovať naše ambície, znižovať ich a takisto nemôžeme nesplniť naše sľuby, či už to bude v Kankúne alebo v Nagoji. Biodiverzita je veľkou výzvou, vy ste to povedali, ja som veľmi rada, že je to medzi vašimi prioritnými témami. A vy ste takisto povedali, že záväzky v oblasti zdrojov sú veľmi dôležité. Spomeňme si iba na e, Gothenburg 2001 alebo Johannesburg 2002 alebo na rok 2006 konferencia o biodiverzite alebo od marca máme takisto záväzky rady. Toto sú všetko konkrétne záväzky Chcem sa spýtať, ako belgické predsedníctvo sa uistí, že tentokrát Európska stratégia pre biodiverzitu bude skutočne e, zrealizovaná. Aké konkrétne sľuby podľa vás, naozaj chcem vedieť váš osobný názor, aké záväzky príjme belgické predsedníctvo a či to dáte aj písovne do decembrových záverov rady, keďže belgické predsedníctvo bude na konferencii o biodiverzite v Nagoji viesť európsku delegáciu. Chcem sa spýtať, ako budete riešiť e, otázky protokolu ABS a aké e, ciele chcete v tomto dosiahnuť. A posledná otázka. V tomto výbore sme v poslednom čase e, veľa hovorili o geneticky modifikovaných organizmoch a viem, že vaša krajina sa bude venovať textu komisie a ja by som chcela vedieť viac o tejto otázky. Ďakujem. Merci beaucoup. Äh, Kathleen van Brandt. Ďakujem, Kathleen van Brandt. Ďakujem, pán predseda. Väčšinou hovorím svojim vlastným jazykom. Ale dnes so veľkým, obzvlášť veľkým potešením chcem sa venovať dvom prioritám tak ako mnohým iným kolegom leží mi na srdci klíma a druhá, trošku prekvapujúcejšia téma, hospodárenie so surovinami. Chcem začať teda klímou, pripájam sa k ďalším kolegom. Chcem vám predložiť dve otázky. Poprvé, ciele tých 30 ako ponuka Európskej únie. Tu s vami nesúhlasím, tu mám iný názor. Domnievam sa, že predsednícka krajina by sa mala snažiť najmä o konsenzus v rámci rady, ale predsedníctvo musí byť niekedy e, schopné aj ambicioznejšie e, postupovať. Viem, že v rade sa to nedá vždy presadiť. Je tam 27 členských štátov, je to ťažké a preto je veľmi dôležité, aby e, predsedníctvo malo vysoké ambície. No a druhá otázka, vy ste to tiež už spomínali, musíme sa pozrieť aj na vlastnú politiku, aké máme výsledky vlastnej politiky. O tom sa diskutuje neustále v komisii. Viem, že to nie je záležitosť možno vašej rady, ale Rada ministrov pre životné prostredie môže tlačiť aj na iné formácie rady. V komisie teraz zaznieva otázka, či by sme mali naďalej dotovať ťažbu čierneho uhlia. To súvisí s otázkou, aký bude náš energetický mix v budúcnosti. Ak sa nám nepodarí toto nejako vyriešiť, respektíve ak sa nám podarí vyriešiť energetický mix, tak v budúcnosti už nebude žiadne miesto pre ťažbu čierneho uhlia. Ja by som bola rada, aké stanovisko má k tomu predsedníctvo pre životné prostredie, pretože by sme museli zreorganizovať dokopy 3 miliardy eur, ktoré sa dávajú na tento účel. Sú to najmä dotácie členských štátov, ktoré by mohli byť použité na obnoviteľné energie. No a potom udržateľné hospodárenie so surovinami. Myslím si, že to je dobrá vec. Ja som napísala sama texty o princípe cradle to cradle, uh, eh, cradle, to cradle od kolísky ku kolíske. To je princíp budúcnosti a je dobré, keď sa to teraz dáva do popretia. Vy ste spomínali aj konkrétne iniciatívy a smernice a ja ako spravodajkyňa som to spomínala aj dnes predpoludním. Ide tam napríklad o poľnohospodárske podniky. My sme e, za e, prvé čítanie. Myslím si, že podľa, počas belgického predsedníctva tu dosiahneme úspech. Ale musíme postupovať veľmi opatrne, máme šancu na, eh, na väčšinu v oboch smerniciach V a ROS. Ide tu najmä o eh, smernicu o, o elektrickom a ener- elektronickom odpade počas o, eh, diskusie o týchto dvoch smerniciach som bola sklamaná. Moja politická skupina to nepodporila, aby solárne panely boli vložené do rozsahu pôsobnosti. Takže myslím si, že tie solárne panely by sa e, mali určite e, vyriešiť, takisto aj hospodárenie alebo nakladanie s, s nebezpečnými látkami v týchto prístrojoch. Ďakujem veľmi pekne. Pani flamská ministerka bude hovoriť po mne. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, že ste prišli. Ja sa sústredím na prvý cieľ, na klímu. Vy poznáte biopalivá. Viete, že biopalivá boli predmetom veľkých diskusí. Je to veľmi citlivá otázka. Eh, na výrobu eh, biopalív budeme potrebovať do roku 2024 milióny hektárov zeme, čiže naozaj spotrebováva to veľmi veľa pôdy. Potom bude eh, potrebný certifikát pre biologickú udržateľnosť týchto biopalív. Ale toto kritérium nepriamého využívania pôdy nie je zohľadňované a myslím si, že je to veľký problém. Potom je tu problém rovnakého typu so stanovením kritérií pre udržateľnosť biomasy. Pani ministerka, chcel by som sa spýtať, čo urobíte v rade v tomto ohľade. Uvedomujete si tento problém, že existuje, dáte to na agendu, budete dbať na to, aby tento problém, ktorý sa týka nepriamého využívania pôdy na biopalíva, bol e, zaradený do diskusie a takisto aj problém bioudržateľnosti biomasy, pretože inak budeme mať obrovské problémy, ak nebudeme na toto dbať. E, väčšie emisie e, CO2 ako v minulosti. Takže toto bolo veľké množstvo otázok, na ktoré vy teraz za, e, zareagujete. Ešte uzatvorím zoznam rečníkov, potom urobím čiaru pod tým zoznamom. Takže všetci sú tam? Auch drauf, alle drauf, ja. Už ste tam všetci do druhého kola zapísaní. Nech sa páči, pani ministerka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, dámy a páni poslanci, za vaše mnohé vyjadrenia, aj za záujem e ktorý venujete prioritám a ambíciám belgického predsedníctva. Padlo tu niekoľko mimoriadne zaujímavých návrhov, my sme si to všetko poznamenali, všetko to budeme mať na pamäti, ale ak dovolíte, ja trošku zoskupím tie otázky podľa toho, aké priority sa týkajú. Začala by som klímou. Odznelo viacero otázok, tie sú naozaj opodstatnené. Bude to totižto jedna hlavná výzva pre záver tohto roka. Ale e, ten neúspech s kodaní, to nie je také jednoznačné. Áno, nedosiahli sme to, čo sme chceli, ale predsa len sme niečo dosiahli. A myslím, že treba pokračovať e, v smerovaní, ktoré sme teraz začali. Treba ísť ďalej. Ja som taktiež povedala, že, a to je konkrétna výzva, e, v Kankúne sa treba pokúsiť o dosiahnutie dohody o e, niektorých sektorových aspektoch, napríklad RED, MRV, a treba, a to je ďalšia výzva, aby EÚ naďalej bola tým ťahúňom, aby e, udávala rytmus, aby im naozaj dokázala, že má ambície. My nemôžeme byť obvinení zo zlyhania toho kodanského procesu. Jednoducho musíme byť ambiciozní a zároveň bať na to, že aby sme neboli obviňovaní, ukazovaní prstom e, za zlyhanie rozhovorov. Ja e, dúfam, že to nebude tak v Kankune, ale v Kodani to tak bolo. My sme boli obvinení z toho, že e, sme nedosiahli tie výsledky, ktoré sme si stanovili. V úvode som taktiež hovorila o tých bodoch, o ktorých som dúfala, že sa dohodneme v Kodani, odlesňovanie MRV, presun eh, technológií a taktiež lepšie fungovanie eh, trhu alebo obchodovania s uhlíkom. Potom sme hovorili o eh, financovaní, ako sa to bude dať skonkrétniť. Ako viete, sú dohody 2,4 miliardy slúbené EÚ a to už je konkrétne zakotvené aj v správe ECOFINu. Ja myslím, že to naďalej bude e, predmetom rozpráv na tejto úrovni a potom aj podmienky. Treba naozaj splniť tieto e, podmienky na získanie prostriedkov, to je jasné. A to je jediný spôsob, akým e, obnoviť e, dôveru. Potom otázka, či sme dostatočne ambiciozni. 20-30 s podmienkami dočasne. Ja som povedala v úvode, že máme zatiaľ dočasné e, stanovisko v EÚ, čiže 20, za istých podmienok 30. A ak ďalšie porovnateľné krajiny e, budú vyvíjať úsilie, tak to bude 30. V oznámení komisie sa hovorí, že by bolo zaujímavé e, dosiahnuť bezpodmienečne 30 O tom budeme hovoriť na rade v oktobri aby sme vedeli, ako na rade a potom aj v EÚ e, je možné, by bolo možné dosiahnuť dohodu, pretože každý musí z toho získať. To je zakotvené vo znamení komisie. A potom sa ešte pozriem v závere, či som na niečo zabudla alebo nie, ale teraz prejdem k biodiverzite. Aj to je dôležitá kapitola na jeseň, na október. Tu taktiež prípravné práce už bežia. My sme sa pustili do tejto práce. Máme jasný postoj EBS. E e, v Montreali tu ešte sa diskutuje a dúfame, že z toho niečo bude. A hlavne základ, ktorý by sme mohli potom ďalej využívať. Ale ja chcem e, dať všetky šance tomuto montrealskému e, postupu a nepredbiehať. A teraz k financovaniu. Je to téma, ktorá určite e, bude na programe rokovaní, to je zjavné, ale musíme naozaj o tom hovoriť, musíme vysielať signály. Bude sa hovoriť na rade v októbri, na Rade pre životné prostredie No a biodiverzita, tu všeobecné stanovisko je e, bude rozhodnuté 15. Mar- teda bolo rozhodnuté 15. marca, ale ešte to bude doplnené e, po e, záveroch z Montrealu. Ďalšia otázka. Ako môžeme zapracovať biodiverzitu do ostatných bi- politických oblastí? To je ďalšia výzva, pre ktorou stojíme. Ja myslím napríklad na polnospodárskú politiku, ktorou súčasťou by mohla byť biodiverzita, ale aj rybolov. A pýtali ste sa aj na benchmarking, porovnávanie pani McEvans, tuším, ja myslím, že zatiaľ sa o tom hovorí na výbore, že? A na rade sa o tom ešte nebude hovoriť. Potom otázka mm, na smernicu o pitnej vode. To je súčasťou programu trojky predsedníctiev Španielsko, Belgicko, Maďarsko. K tomu pripisujeme význam a taktiež dúfame, že sa posunieme ďalej aj v tejto oblasti. Pokúsime sa teda viac venovať tejto oblasti. Potom som si poznamenala ešte ďalšie otázky. Pani Vani, Van Bremt, pán Ekaut, <clears throat> teda čo konkrétne znamená udržateľné hospodárenie so súrovinami, e, ostane sa iba pri dokumentoch cestovnej mape. Musím povedať, že na neformálnej rade diskusia bola mimoriadne zaujímavá a ja som počula aj konkrétne návrhy, ale myslím, že na webovej stránke predsedníctva máte k dispozícii súhrn z môjho pera. Potom sa hovorilo aj o smernice o ekodizajne. Hovorilo sa aj o e, nezákonnom vývoze odpadu. Je to taktiež dôležité a chceli sme aj nástroje, ktoré vychádzajú z trhu. Tie by sme chceli používať, e, presadzovať e, potom ekologickú stopu, Mm, taktiež ekologickú značku. Sme prediskutovali, uvidíme, či to budeme môcť eh, zahrnúť eh, do nejakého typu eh, udelovania certifikátov. Ciele recyklácie to je taktiež niečo, čo by mohlo byť vytvorené. No a ako to bude vyzerať ďalej? Mm, my to samozrejme budeme zdôrazňovať, ale ten súhrn neformálnej rady, z toho budú závery rady v decembri. Ja myslím, že je to dobrý konkrétny výsledok, pretože vôbec prvýkrát o tom hovoríme a na tieto témy na európskej úrovni. A dobre, ešte je biomasa, biopaliva na sa pýtal pán Stas. Je to e, na programe na oktobrovú radu. Kritéria udržateľnosti bez pochyb sú dôležité, hlavne z hľadiska životného prostredia. Treba naďalej e, venovať pozornosť tejto téme na Rade pre životné prostredie. Je to dôležitý prvok, hlavne keď hovoríme o udržateľných súrovinách o životnom prostredí. Treba jednoducho na to pamätať. E, takže, dámy a páni, dúfam, že som zodpovedala všetky vaše otázky. Ak nie, tak neváhajte, ozvite sa, položte opäť vašu otázku a môžeme o tom hovoriť ešte aj niekedy neskôr. Ďakujem pekne. Máme ďalšie otázky. Ďakujem zatiaľ za vaše odpovede. Druhé kolo, Margaret Auken. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, ja budem pokračovať e, v mojej materčine. E, myslím, že dnes je deň e, menšinových jazykov. A ja sa opýtam na rozpočet, možno, že trošku jasnejšie pretože sme teraz počuli od belgického predsedníctva jasne, že budeme sa viac starať o životné prostredie a potom sme aj od pána komisára počuli, že budeme mať lepšie nástroje, ale to nejde, ak nebudeme mať viac finančných prostriedkov. Jednoducho musí byť lepšie financovanie životného prostredia. no a čo sa týka reformy rozpočtu, máme vlastne jedinečnú situáciu. Každých 10 rokov sa naskytne takáto možnosť nečastejšie a preto by som chcela vedieť, ako belgické predsedníctvo teraz chce zaručiť eh, to, že takéto prostriedky budú naozaj súčasťou rozpráv o rozpočte na to, aby sme potom v septembri už eh, mohli eh, mať istotu, že sa to berie vážne, pretože inak všetko to, čo ste dnes povedali, nič e, nedosiahne. Life Plus sa napríklad nebude dať financovať alebo ďalšie e, projekty, ak nebudú dodatočné prostriedky. Ďakujem pekne Jose Manuel Fernández. Prepačte, pán predseda, ja som ešte počúval tlmočenie Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som vám chcel zablahoželať, pretože váš program je ambiciózny. Vy ste hovorili o účinnosti, o udržateľnom rozvoji a toto sú naozaj e, ambície, ktoré sa musia pretaviť do konkrétnych akcií. Ja dúfam, že súčasná hospodárska kríza bude práve dôvodom na pokrok e, smerom k spoločnosti, ktorá recykluje aby sme naozaj pokročili v oblasti účinnosti. To musí byť všetko zadefinované v oblasti životného prostredia. Ja som bol spravodajcom pre bioodpad. Správu sme veľkou väčšinou schválili, naozaj drvivou väčšinou. A ja vítam vaše slova lebo ste povedali, že dúfate, že komisia príde s návrhom smernice v tejto oblasti, ale naozaj od belgického predsedníctva očakávam konkrétne ambície. A naozaj netreba čakať na prezentáciu dokumentu komisiou. Treba jednoducho vyvíjať tlak. Tu naozaj komisia má protirečivé prehlásenia, pretože máme e, dokonalú legislatívu e, a potom predsa len povie komisár, že potrebujeme viac noriem, napríklad viac harmonizácie v oblasti kompostu. Pozícia parlamentu je naozaj jasná. A na, e, vy môžete počítať s našou podporou. E, my naozaj chceme zjednodušiť existujúci rámec, pretože to, čo je zatiaľ, je vlastne trochu roztrieštená legislatíva vo viacerých dokumentoch, smerniciach a my chceme jasnosť, jednoduchosť, istotu, právnu bezpečnosť. Tu by sme mali, keby sme mali jednu jedinú smernicu. A potom treba povedať, že treba byť aj ambiciózny, ale aj e, realistický. A práve preto hovoríme, že by mal byť povinný zber odpadu vždy, keď je to možné. Musí to naozaj byť tá, e, e, to riešenie tak ekonomické ako ekologické. Aké konkrétne kroky plánujete, aká je vaša stratégia? Môžete nám k tomu povedať viac, pretože niekedy tajomstvo je vlastne zbraňou pri vyjednávaniach, ale mohli by ste nám tentokrát povedať, na čo myslíte, s cieľom posunúť sa vpred a aj na to, aby spoločnosť, ktorá recykluje, ktorá predstavuje vlastne aj výhody v rámci boja proti klimatickým zmenám, e, biodiverzita predstavuje veľa výhod, kvalitný kompost to je dôležité aj pre kvalitnú pôdu a e, taktiež pre boj proti zhoršovaniu stavu tejto pôdy pretože by sme si ušetrili 38 miliard eur. Takže veľa pozitívnych bodov, kvôli ktorým by sme mali byť ambicioznejší a musíme práve preto mať smernicu. A vedzte, že budem s vami plne e, spolupracovať teraz pani Guterres. Ďakujem pekne, pani ministerka. A vážená pani um, predsedajúca rade. Ale vedzte, že sú tu dva aspekty, životné prostredie a kultúra. A ja myslím, že vy máte dobrú príležitosť teraz postupovať odlišne a teda neopakovať tie isté ciele a teoretické zásady. Ja nimi nepohrdám, ale ako som povedala, jednoducho treba to všetko nejak e, zosúladiť a uviezť do praxe. Ja sa zaujímam o životné prostredie a o kultúru a ja som veľa pracovala v oblasti udržateľného rozvoja a budem tak robiť naďalej. Ja som rada, že ste hovorili o súrovinách, pretože je oblasť spoločnosti, ktorá sa vlastne emancipovala a kde e, už je niekoľko výnimiek. Ide o stavebníctvo. reha, e, re, renovácia kultúrneho dedičstva, to si vyžaduje naozaj veľa surovín a stavebného materiálu v Európe. Musíme e, preto niekedy aj ničiť e, je mnoho sutín. To ako všetci vieme, keď sa zbúra nejaká stavba, vieme ich nejak zhodnotiť v Európe musíme hlavne eh, chrániť architektonický eh, architektonické dedičstvo vo veľkých mestách eh, a vyhneme sa tak mnohému odpadu na skládkach. Ja myslím, že vy ste najvhodnejšou osobou, preto si myslím, že práve vy by ste museli prísť takouto iniciatívou a tu by potom tej by pokračovali ďalšie predsedníctva. Je mnoho štúdií napríklad z univerzity v Princetone a je aj príklad z Rakúska, mm, kde sa hovorí, že stavebníctvo a e, rekonštrukcia predstavuje 25 tisíc nových pracovných miest. 25 e, pracovných miest naviac to vytvára. A e, potom Ehm, sú tu taktiež otáz, je tu otázka e, ropných derivátov a neobnoviteľných surovín v stavebníctve. A e, naviac e, takéto, takéto rekonštrukcie kultúrneho dedičstva, to je viazané na nejaké miesto, takže určite neprídu nejakí Číňania, aby to rekonštruovali. Takže ja by som bola rada, aby počas tohto predsedníctva bol spravený prvý krok. Môžete sa na mňa spolahnúť. Ja eh, spolu s kolegami vás podporujeme. Takže prosím, príjmite takú iniciatívu, ktorej by mohli pokračovať ďalšie predsedníctva. To naozaj eh, leží eh, kolegyni na srdci, táto oblasť. Teraz Vittorio Prodi. Ďakujem pekne. Ja nebudem hovoriť po flámsky. Ja by som sa rád poďakoval pani ministerke, pretože je dôležité, aby e, tu medzi nás prišla. Ak e, sa vyjednávania dostali do závozu, takto preto, že chýba politická odpoveď na prehlásenie z Bali o Common Differentiated Responsibility. No a pokiaľ takáto odpoveď bude chýbať, tak myslím, že nebude možné dopracovať sa k takému celkovému konsenzu, presne to, čo potrebujeme. Taká je situácia v súčasnosti. Je tu otázka klimatického oteplovania, ale aj otázka prírodných zdrojov. Naozaj si musíme uvedomiť, že tieto zdroje sú obmedzené a taktiež ehm, je obmedzená schopnosť e, planéty vlastne e, spracovávať e, naše odpady. Máme oteplovanie kvôli nadmernému používaniu palív, no a tých je e, na druhej strane čím ďalej, tým menej. Takže je tu problém s dobrým hospodárením, so surovinami. Treba naozaj sa pozrieť, aké je jadro problému. Uh, prírodné zdroje sú obmedzené, takže musíme sa venovať z politickej stránky tomuto problému. Nejde iba o technologické lepšie využívanie prírodných zdrojov, nie. Uh, Teraz ide o to pochopiť, že ak nebudeme dostatočne rozumní na to, aby sme vytvorili celosvetové hospodárenie, ktoré nám umožní e, rovnaký prístup e, k prírodným zdrojom, teda nám a budúcim generáciám, tak potom e, budeme mať naozaj nedostatok, kvôli ktorým, ktorému vzniknú vážne konflikty. konflikty. To je najvážnejší problém. Treba teda postupovať seriózne. Klimatické e, oteplovanie klímy, teda tu už sa nedá otáľať, teda prejsť e, z fosilných palív na obnoviteľné e, zdroje, treba ich začať využívať čím skôr. 20-30 to už stráca význam. Presne vieme, čo treba spraviť. A ak budeme schopní to spraviť na základe nejakého urgentného programu, tak e, budeme mať riešenie aj na súčasnú hospodárskú krízu. Myslím si teda, že treba vidieť tieto problémy spolu a treba na ne e, prísť s politickou odpoveďou. Uvidíme, čo na to povie predsedníctvo. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani ministerka od politických tém spel späť k aktuálnym palčivým problémom. Mňa teší, že belgické predsedníctvo povedalo, že e, politická jednota pri e, biocidoch je vašim cieľom a ja sa ako spravodajkyňa pýtam, ako ďaleko je rada so svojím, svojou jednotou v Európskom parlamente. Hlavne tu na našom výbore sme mali e, jasnú líniu a v septembri sme aj v pléne hlasovali, ale teraz je jedna vec jasná aj z tohto e, výboru, čo sa týka tých e, e, kritérií na zníženie, tak chceme, aby boli čo najprísnejšie, ale chceme aj jasne zadefinované výnimky. To, na tom sa zhodneme. Ale ďalšia vec, na ktorej nám záleží, to je udržateľnosť. Pokusy na zvieratách, to závisí taktiež od našej snahy. Chceme istotu, ale nechceme e, zbytočné e, pokusy na zvieratách a celú tú sériu e, testov, pretože pri tých biocídoch sa to intenzívne kritizovali. Ja som sa obratila aj na radu, aj na komisiu, aby čo najrychlejšie jasne zadefinovali to, aké pokusy ešte sú nevyhnutné a ktorých by sme sa mohli zrieknúť pretože nevšetko sa musí e, testovať. E, možno, že by sa určite dalo e, vyhnúť nejakým pokusom na zvieratách. Ochrana vody to je jasné, jasné, jasný cieľ Eh, Richard Zeber hovoril o smernici o pitnej vode a myslím, že už teraz sú členské krajiny, ktoré majú trochu strach, pretože keď budeme mať eh, európsku reguláciu v oblasti biocídov, tak je obava, aby sme to neroztrieštili v jednotlivých členských krajinách, ale aby sme mali jednotné povolovanie. Musíme pamätať na ochranu vody a pre mňa je úplne jednoznačné, že eh, dobrá regulácia, ktorá existuje, rámcové e, rozhodnutie o vode a o pitnej vode. Tu naozaj mm, musí zastrešovať e, prípadne ďalšie dokumenty a teraz na záver musí byť možné mať e, komunitárne povolenie, ktoré bude aj dostupné, pretože niekedy sú to aj menšie a stredné podniky, a rada sa musí e, zasadiť za to, aby bola aj e, znesiteľná, e, znesiteľná alternatíva, pokiaľ ide o náklady. Ďakujem pekne. A teraz posledný rečník Ivo Belt. Ďakujem pekne, pán predseda. Stručne. Vážená pani ministerka, želám vám veľa úspechov, pokiaľ ide o vaše ambiciozne priority. Vy ste hovorili o znižovaní emisí CO2 v doprave. Tu išlo o ľahké užitkové vozidla, to je dôležitá téma a my dúfame, že e, naozaj dojde k prelomu. Ale to nestačí na zníženie skleníkových plynov v doprave. Je to dôležitá úloha na dosiahnutie klimatických cieľov aj vo svetle Cancúnu. Takže bolo by dobré, keby sme sa dopracovali k dohode. Následovná otázka. Týka sa to hlavne vašej, vášho kolegu pre energetiku, ale eh, predstavuje to konkrétnu cenu pre životné prostredie. Teda je dôležité naďalej vyvíjať tlak na vašich kolegov, eh, čo sa týka elektrických eh, vozidel. Existujú konkrétne projekty, komisie, čo sa týka noriem platných pre takéto elektrické vozidla, španielské predsedníctvo prišlo s dôležitými iniciatívami za posledného pol roka. Môžete potvrdiť, že e, vďaka vašim právomociam v oblasti životného prostredia naďalej budete vyvíjať tlak na to, aby čím skôr existovali takéto normy pre elektrické vozidlá, aby existovali od budúceho roka a aby sme naozaj udávali e, takt pre zvyšok e, sveta. Ďakujem za otázky a kým prejdeme k odpovediam, chcem privítať e, pána Antonia a pána profesora Abrámiho spolu s jeho tímom. To je ďalšia téma, ktorý sa týka Medzinárodného trestného tribunálu, ďalší, ďalší bod našeho programu, ale ešte teraz má slovo pani predsednička rady. Ďakujem. Dámy a páni, prvom rade by som sa chcela poďakovať za množstvo pozitívnych reakcií, za vašu podporu, ktorú ste vyjadrili. Je to množstvo zaujímavých a dôležitých vecí, ktoré tu odznelo. V prvom rade, pani Auken, vy ste hovorili o financovaní. Máte pravdu. Chceme realizovať dobrú ekologickú politiku, potrebujeme aj príslušné financie Myslím si, že na začiatku budúceho roka tieto veci budú ďalej diskutované. Jednu vec chcem vysvetliť. Myslím si, že musíme ešte lepšie ukázať, kde sú naše hodnoty, kde sú ekonomické hodnoty ekosystému. Ak by sme toto dokázali ukázať, tak by sme mohli ísť o krok ďalej. A to je tiež odpoveď aj na otázku pána Zébera, teda prečo sme, ste vo vašom prejave začali, začali e, s nákladami. Financovanie a ekologickú politiku treba vnímať v súvislosti, ale táto kríza je aj správny krok a správna príležitosť na to, aby sme hovorili o e, uhlíkovo úspornom hospodárstve. Máme tu vynikajúcu príležitosť Mali sme tu túto krízu a výzvy budúcich rokov budú spočívať v tom, realizovať alebo zvládnuť prechod e, k bezuhlíkovému hospodárstvu. E, to je určite samozrejmosťou, e, že sa tu pýtame aj na financovanie. Otázka týkajúca sa biologických odpadov. Nuž, tu sa veľmi tešíme z uznesenia, ktoré, ktoré parlament prijal a pokúsime sa tu v rade dosiahnuť pokrok a teším sa aj na príspevok pani Gutierrez. Hovorili ste predsa aj o e, za obchádzaní so súrovenami. Tu ide aj o stavebnícky priemysel a nejde tu len o recyklovanie. Naozaj je to výborná šanca, aby tu naozaj v rade sme toto Eh, akceptovali pri trvalo udržateľnom manipulovaní so surovinami. Keď vyrábame produkt, tak by sme už mali premyšľať aj o tom, ako ho budeme môcť recyklovať. A tu nadviažem na to, čo povedal pán Prody. Naše zdroje sú vyčerpateľné a preto potrebujeme aj riešenie. A preto v týchto prioritách som to spomenula a preto sme eh, to poznačili za prioritu a na neformálnej rade sme o tom hovorili, aby sme to tiež zohľadnili. Pani Klásová hovorila o biocídoch. E, dúfame tu v, e, sú, v, e, v súhlas alebo zhodu v rade, takisto smernica o pitnej vode a tiež potom otázka jedného z kolegov, tu som preskočila a nebol to však môj zámer. Išlo vo vašej otázke o časový harmonogram v klimatickej oblasti, o dovršenie vlastnej stratégie. Na neformálnej rade sme popri téme trvalé zaobchádzanie e, s, so surovinami sme mali aj neformálnu večeru, kde sme hovorili o príprave Cancúnu a tam sme sa dohodli, že budeme hovoriť jedným hlasom, že musíme byť na rovnakej línii, mať rovnaké posolstvo, musíme byť transparentní a pravidelne musíme si vymieňať názory a navzájom sa informovať. To je naozaj prvá výzva a e, na rade v oktobri ďalej budem hovoriť o konkrétnych prístupoch a to by potom koncom októbra malo byť zohľadnené pri e, Všeobecnej rade. A určite potom budeme mať jasnú stratégiu a jasnú dohodu. Taká je, taký je náš zámer v predsedníctve. A ešte posledná otázka, ktorá tu zaznela, kde išlo o e, elektromobily, o prechod a zmenu našeho priemyslu. Tu zohrávajú úlohu elektromobily pre zlepšenie kvality ovzdušia. Dôležitý bod, bod naše predsedníctvo to e, bude riešiť a spoločne s kolegami budeme o tom ďalej diskutovať. Vážení e, poslanci, chcem vám poďakovať za množstvo zaujímavých otázok a za vaše reakcie na program predsedníctva a opakujem svoju ponuku zostať s vami v kontakte kedykoľvek som k dispozícii na to, aby diskusia pokračovala a aby sme sa tu v parlamente mohli stretávať. Podľa mňa je to dôležité a témy, ktoré v budúcich mesiacoch sú na programe, sú ozaj veľmi dôležité. Preto by sme tu mali úzko spolupracovať. Spolu môžeme dosiahnuť mnohé. Ďakujeme pani predsednička rady. Vypočuli sme si tu veľkú angažovanosť, mnohé nápady Dúfam, že v zákonodárstve sa posunieme ďalej. Parlament v prípade oboch veľkých konferencií Nagoya a Cancún bude prítomný s delegáciou a tu je teda tá trvalá prozba aj v zmysle Lisabonu, aby sme boli zapájani do interných zasadnutí EÚ. Myslím si, že je na čase, aby nesedeli spolu len komisia a rada, ale aj parlament komisia a, a rada, aby boli v trojici pri týchto rozhovoroch minimálne pri predsedovia delegácií. To je teda to želanie. Ďakujem. Uvidíme sa pravdepodobne v budúcich mesiacoch opätovne. Želám vám veľa úspechov a do skorého videnia. darf überleiten zu dem nächsten Punkt. Ich habe a prejdeme hneď k ďalšiemu bodu. Pán profesor Abram je prítomný so svojou delegáciou, ktorá nás bude informovať o e, myšlienke, nápade Medzinárodného súdneho tribunálu pre prečiny v oblasti environmentalistiky. Takisto sú tu jeho kolegovia pán Antony, pán Conti. Celá táto myšlienka pochádza z Benátok, z Medzinárodnej akadémie pre environmentálne vedy. A teší nás, že ste dnes prišli sem do Bruselu a že e, nás poinformujete o tomto projekte a aby sme neplýtvali časom, hneď vám aj udelím slovo. Pán kolega Fernández, e, sme už pri ďalšom e, bode a ak teda máte čo povedať, Môžete, môžete rečniť e, e, z vašej pozície a môžete prísť aj sem za predsednícky stôl. Here. Four people. No, All right. So, okay. so we start in. Okay, so I give you the floor to present uh, as concise as possible the idea. Okay. Ich bin aufrichtig dankbar. Som vám naozaj povďačný, že sa tu vypočuje takáto otázka. Chcem sa veľmi poďakovať pánu Jolajnenovi a všetkým, ktorí chcú spolupracovať na tom, aby sa tieto kľúčové otázky, pokiaľ ide o e, túto oblasť, aby sa kultivovali, pokiaľ ide o imperiálny relativizmus, ktorý sa stáva vedecko-technologickou tabulou rasov, až k e, vlastnému vymretiu, že sa o tom teda bude diskutovať. Z pozvania na toto vypočutie e, zistíte, že sa nachádzame najlepšej spoločnosti, ľudia, ktoré sa e, angažujú okolo tejto akadémie, ich e, požiadavka, legitímna požiadavka na slobode, ale ktorí aj v svojim konaním ukazujú, že za posledné 4 storočia dosiahnuté bohatstva e, E, môže pomôcť k tomu, aby ľudia zachovali kolektívnu zodpovednosť k držaniu biosfére. Akadémia e, ekologických vied by chcela svoje vedomosti poskytnúť k dispozícii, vyčerpať možnosti na vytvorenie konsenzu, naskycovať ho a určitý spôsob empatie, ktorý obsahuje aj to, čo sa zdanlivo nachádza na okraji civilizačného diania, e, spoliehajúc sa na osud. Mali by sme akceptovať, že sme tí, na ktorých sme čakali. Nemá zmysel čakať na iných. Katastrofa ne, e, neprichádza, už je tu. Nech sa páči, máte slovo pán profesor Abrami. Onorevole presidente, onorevole deputati, ringrazio innanzitutto il presidente della commissione Envi per avermi voluto concedere l'onore di poter esporre quale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 Envie ed a seguito della quale, signor Presidente, eh, onorevole Giol... Na základe listu z 12. mája sme adresovali list pánu Jolajnenovi a chceli by sme k tomu povedať následovné. V prvom rade teda prečo sme eh, zvolili túto formu zhoršenie prírodných zdrojov už od obdobia antiky možno pozorovať a v následných storočiach išlo o akúsi vzájomnú úmyselnú agresiu, ktorá veľmi často bola na škodu prírode. bola určite svojím spôsobom jedom pre životné prostredie. Nedávne katastrofy práve s pohľadom na platformy ťažobnej na, na, ukazujú, aký vážny tento problém je a aké súrne je zasahovať. Potrebujeme určitý kontrolný a sankčný systém, ktorý bude zabezpečovať efektívnu justíciu a preto potrebujeme vlastne dva e, piliere. dve veci sú nevyhnutné. Potrebujeme koordinované normy a ustanovenia, ktoré zavádzajú prísnejšie normy na obmedzenie tých ľudských aktivít, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ekosystém. Potrebujeme trestnoprávny systém pre tie prečiny, ktoré sú e, ekologického povahy. Keď ide o zločiny proti životnému prostrediu, ide o čoraz sa zhoršujúcejšiu situáciu v oblasti e, ekologických zdrojov. Treba tu hovoriť hlavne o konkrétnych pesticídoch, ktoré vedú k ekologickým katastrofám. Ďalej treba hovoriť aj o asi pol milióne e, zranených alebo postihnutých, tisíce postihnutých. Medzi tým sa na svete pochopilo, aká vážna táto situácia je a zdravie planéty sa naozaj skúma. Mnoho štúdií ukazuje, aké potrebné je hľadať odpovede na ekologické problémy. Napríklad tu máme štúdiu na základe satelitných pozorovaní. Máme tu satelity e, NASA a ich dáta, ktoré vo februári e, roku 2001 v San Francisku analyzovalo niekoľko tisíc vedcov, ktorí sa zhromaždili s cieľom hovoriť o ekologických problémoch a hľada, hľadať e, riešenia. S cieľom vytvoriť akúsi, akúsi, akúsi mapu Eh, akýsi atlas ekologických eh, katastrof. Tento atlas vyplynul z monitoringu a tu sa konštatovalo, že eh, ľudstvo od roku 1600 do roku 2000 spôsobilo množstvo ekologických katastrof, ktoré poškodili našu planétu a polovičku zdrojov, polovička zdrojov prírodných sa spotrebovala posledných rokoch sa neustále hovorilo o trvalej udržateľnosti, hovorilo sa o princípoch, ktoré majú platiť univerzálne. A asi 30 rokov sa na medzinárodných platformách oficiálne toto presadzuje. Videli sme, že práve medzi rokmi 72 a 92 e, boli vytvorené mnohé priority a že verejnosť si vážnosť e, ekologickej problematiky uvedomuje. Nie je to teda nejaký lokálny, komunálny alebo národný problém, naopak je to problém globálny našej planéty. Práve preto e, sa vyvinulo akási, akýsi smet po vedomostiach, po poznatkoch vedy. Videli sme, že je nevyhnutné konať aj preventívne, tiež v oblasti trestného stíhania. Je dôležité, aby justícia, súdnictvo bola efektívna, aby mala odstrašujúce sankcie a preto je samozrejme dôležité s ohľadom na tieto princípy dosiahnuť určité pochopenie pre tieto reformy pre inštitúcie, pre nadnárodné inštrumenty. Ide o prevenčný systém. Ehm, tieto princípy sú ehm, hodné spomenutia. Ďalej potom tu máme princípy, ktoré ehm, idú k pôvodu znečistenia. No a potom, dámy a páni, je tiež dôležité prijať určité normy pre efektívne súdnictvo, v ktorom primeraným spôsobom efektívne prijímame odstrašujúce sankcie a je dôležité, aby členské krajiny tieto sankcie aj posilňovali a aby sa použili na, trest, no, na skutkové podstaty e, použijú, teda, ktoré súvisia so životným prostredím. Keď napríklad sa ilegálne vypalujú v Grécku lesy, alebo keď e, sa dejú podobné prípady, čiže pred tým, než sa, e, než sa postupuje, e, než sa začne stíhanie, treba udelovať disciplinárne opatrenie a treba aj ďalej dosledovávať veci to všetko sú zistenia zo SIP septembra 2009, je dôležité vytvoriť e, Európsky súdny dvor pre e, zločiny e, na životnom prostredí. Ešte raz k dôvodu pre túto reformu. Prečo chceme takýto súdny tribunál? Prečo ho navrhujeme? Aký návrh by to malo? Aký, akú výhodu by to malo pre nás? Nuž, takto by sme mohli dosiahnuť rôzne ciele. Predovšetkým by sme mohli potvrdiť e- e- efektívnu spravodlivosť, ktorú podporuje aj EÚ a hovoril som aj už v ďalších princípoch. Mali by sme tu novú e, spol- e, inštitúciu spoločenstva, právnu kontrolu pre využitie alebo zneužívanie zdrojov životného prostredia, ktoré by sa kontrolovali a mohli by sme tu mať aj spravodlivejší európsky systém pre e, environmentálne zločiny. To je dôležitý príspevok v oblasti skúseností nápadov pre stredozemskú oblasť, stredomorskú oblasť. A vieme predsa veľmi dobre, že je to e, veľmi dôležitá téma v tejto oblasti. Okrem toho by reforma bola aj v súlade s požiadavkami miliónov európskych občanov, ktorí čoraz častejšie e, e, žiadajú potrestanie e, katastrof, aké sa napríklad udejali v podunajskej kotline. Nuž nie je tu vôbec určitá, určitá oblasť ochrany pre ekosystémy. Musíme tu hovoriť aj o e, množstve štvorcových metrov e, z nečistujúcich látok. Vieme, že sa to týka napríklad Maďarska. A ďalej potom ešte ďalší cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť, všetky tie námorné katastrofy, Prestige, Erika, to všetko sú veci, ktoré spôsobili obrovské škody. nielen e, životnému prostrediu, ale aj priemyslu, napríklad rybolovnej oblasti alebo oblasti turistiky, e, cestovného ruchu. Nejde tu len o, o námorný morský ekosystém, ale ide tu aj o poškodenie e, imidžu, strata, množstvo pracovných miest, veľké škody pre hospodárstvo. Reforma by preto znamenala že e, by sme boli v súlade s ďalšími formami, reformami a nie v rozpore. Mám tu e, napríklad e, smernicu 99 z roku 2008 Európskeho parlamentu, rade tu ide o spoluprácu. Je to naozaj ožehavá oblasť. Táto smernica chce dosiahnuť aj trestnoprávne postihy v oblasti životného prostredia. A takáto harmonizácia, vážený, by e, znamenala efektívne uplatňovanie e, environmentálnej legislatívy. Tu mám na mysli článok 74 zmluvy e, o Európskom spoločenstve, Ide tu predsa o e, environmentálne zločiny a tu je centrálna požiadavka, aby tu, bol, e, aby tu bolo, boli postihy. V Európskej únii máme nárast takýchto ekologických zločinov a preto potrebujeme harmonizovaný systém stíhania vo všetkých členských krajinách a táto citovaná smernica pre ochranu životného prostredia trestnoprávnymi prostriedkami, už tu sa snažíme o harmonizovaný systém vo všetkých krajinách EÚ. Vieme, že táto smernica e, veľmi jasne a explicitne práve toto hovorí. E, environmentálne zločiny by mali mať aj e, následky. Je to totiž hrozba pre životné prostredie a preto potrebujeme aj primeranú odpoveď, reakciu. Naše skúsenosti nám ukázali, že existujúce sankcie, e, existujúce systémy e, sankcií, nie len samotné sankcie, nepostačujú na dosiahnutie plného dodržiavania environmentálneho práva takéto, e, takéto dodržiavanie by malo byť posilňované trestnoprávnymi postihmi, ktoré e, e, by mohli obsahovať aj občianskoprávne alebo administratívne postihy. To by bola efektívna ochrana, boli by to odstrašujúce metódy, voči aktivitám, ktoré poškodujú životné prostredie a mohli by sme, dos, e, mohli by sme sa vyhnúť výraznému zhoršeniu kvality e, flóry, fauny a zachovanie druhov. Popri týchto možných e, reformách, o ktorej sa s vami o chvíľu radi porozprávame, Popri teda tomto existujú ešte aj medzinárodné trestné tribunály pre e, takéto prečiny e, environmentálneho charakteru. To je trošku zložitejšie a zdlhavejšie, ale naša akadémia sa zasadzuje už po mnohé roky za e, založenie takéhoto súdneho tribunálu Členské krajiny tu majú povinnosť takéto správanie postihovať e, sankciami, teda zločiny, prečiny, ktoré sú nelegálne, napríklad ilegálne e, nelega- nepovolených odpadov, keď teda Európsky súdny e, trestný tribunál by bol novou inštitúciou, tak by sme takouto formou mohli túto druhú reformu naozaj realizovať, pretože 27 krajín EÚ vytvárajú predsa len vysoké percento, vysoký percentuálny podiel budúcich medzinárodných súdnych aktivít. Takže tieto európske súdne dvory by viedli k tomu, že by sme mali aj Medzinárodný súdny tribunál pre ekologické zločiny. Existujú aj historické dôvody, kedy beztrestne e, prešli mnohé katastrofy, ktoré pritom zabezpečili enormné škody. Tu vám e, len spomeniem trestný e, proces, ktorý nasledoval po katastrofe, kde bolo 30 tisíc mŕtvych odškodnenie len vo forme e, finančných čiastok. Až v roku 2010, 26 rokov po katastrofe, došlo k odškodneniu. Zodpovední vinníci boli odsúdení za tu, tento prečin, bez toho, že by sa však zohľadnili škody na životnom prostredí. Majiteľ danej fabriky po 26 rokoch nemá, e, nemusí si odpíkať žiadno, žiaden trest, takže toto je naozaj v rozpore s tým, čo vysoko rešpektuje EÚ ako svoje princípy, keď ide teda o efektivitu a odškodnenie. Tu si možno položiť celkom jednoduchú otázku. Keď veľké ekologické katastrofy, ktoré ničia ekosystémy, e, vytvárajú, by boli teda trestnými e, podstatami, ktoré ohrozujú ľudí, Nuž, dostali ste môj text, napriek tomu by som chcel spomenúť e, určité procesy, kde ide o revízny postup. Ďalej potom článok 7, kde ide o ľudské aktivity. Tu sme vytvorili vlastne, tu máme normu, ktorá zabezpečuje, alebo ktorá by mohla zabezpečiť to, že ekologické katastrofy, to umyselné e, zapričinenie by sa mohlo pridať teda k zločinom, ktoré sú proti, vnímané ako zločiny proti ľudskosti. Tým končím túto tému a hneď prejdem k ďalšiemu bodu. Posledná katastrofa, ktorá sa udiala, tu môžete pozorovať aj v reálnom čase na internete. Môžete vidieť veľmi dobre v Mexickom zálive, ako denne sa do mora dostávajú milióny litrov ropy Je to obrovský rozsah katastrofy a môžeme vidieť, aké obrovské množstva ropy vytekajú do mora a môžete to pozorovať v reálnom čase na internete. A teraz chcem hovoriť o reforme. My by sme navrhli interdisciplinárnu expertnú komisiu s príslušnými kompetenciami a na to by sme potrebovali aj príslušné iniciatívy a príslušnú dokumentáciu, ktorú musia dostať členské štáty k dispozícii, ktoré podpísali v Ríme štatút pre medzinárodný e, súdny dvor, ktorý by mm, e, posudzoval tieto zločiny, potom sa musia v rámci rímskej zmluvy rozšíriť aj e, právomoci súdu a potrebujeme aj iniciatívu pre Európsky súd pre zločiny proti životnému prostrediu. Bol by to súdny dvor, ktorý by spadal pod medzinárodný súd. A aj na tento súd by sme potrebovali expertov z najrôznejších oblastí so špecifickými o poznatkami a tí by vypracovali aj rokovací poriadok tohto súdu. Išlo by tu aj o nástroje prevencie, ktoré e, sú pre nás ešte dôležitejšie ako nástroje trestného stíhania. Boli by tam samozrejme aj právne nástroje pre trestné stíhanie, ale potrebujeme aj efektívne fungovanie. Jednotlivé e, katastrofy životného prostredia musia byť klasifikované v členských štátoch, musí tam byť zohľadnená zdravotnícká problematika a takisto a malo by to byť aj technicky m, mm, klasifikované a mali by tam byť zohľadnené aj antropologické aspekty a potom musíme vypracovať kritéria pre hodnotenie znečistenia životného prostredia a škôd na ekosystémoch a musíme vypracovať aj pojem úmyselne spôsobenej katastrofy na životnom prostredí. Pán predseda, dámy a páni, chcem sa poďakovať za vašu pozornosť. A ešte jeden záver by som chcel predniesť. Vo svetle týchto pripomienok to vyzerá tak, že Medzinárodná akadémia pre environmentálne vedy dúfa, že tento výbor tieto e, naše návrhy vyhodnotí pozitívne. Sme takisto ochotní dať k dispozícii naše odborné znalosti, ale aj naše personálne zdroje na zrealizovanie tejto reformy. Veda, vedecké poznatky vám tu ponúkame, takisto Benátky prispeli k implementácii tohto projektu a náš región takisto to podporuje. Dúfam, že tu bude urobený historický krok e, pri prevencii, ale takisto aj pri trestaní zločinov na životnom prostredí. Chcel by som vás takisto pozvať, aby ste prišli k nám do Benátok na návštevu. Ďakujem veľmi pekne pán profesor Abrami za prezentáciu myšlienky Európskeho, ale aj Medzinárodného súdneho dvora pre zločiny na životnom prostredí. V skutku chcem povedať, že sme vďační za to, že ste e, prevzali túto iniciatívu. Zločiny na životnom prostredí nie sú bezvýznamné činy a často sa to len tak akceptuje a e, nesankcionuje sa to, ale to v budúcnosti nemôžeme, nie sme schopní akceptovať. Nemôžeme to pripustiť. Sú malé zločiny, ale aj tie obrovské, obrovské zločiny. Niektoré ste spomenuli tieto zločiny zničia, ničia prírodu, ale takisto zabíjajú ľudí a iba málo krajín má naozaj nástroje na to, aby potrestala zodpovedných. V tejto oblasti existuje ešte veľká legislatívna diera. Najmä pokiaľ ide o veci, ktoré sa nezastavia na hraniciach štátov, napríklad atmosféra, vzduch, e, zločiny na medzinárodnom mori a tak ďalej. Keď sa nikto necíti byť zodpovedný za nejakú oblasť, tam, tak sú tam nedostatky. Je dobré, že vaši, váš spolupracovník e, takisto prišiel za to, že ste nám to prezentovali. Niektorí kolegovia chcú predniesť pripomienky Vittorio Prodi ako prvý. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pánovi profesorovi Abramimu za túto prezentáciu. v rámci e, našich povinností, našich úloh, e, ktoré tu máme, by som chcel zdôrazniť, že táto iniciatíva je veľmi dôležitá. Tak ako v predchádzajúcom prípade, aj tu sa jedná o situáciu um, skutočnej globalizácie. Mám teraz na mysli globálne klimatické zmeny, je jasné, že skleníkový plyn, ktorý je vylúčený do atmosféry na akomkoľvek mieste Zemegule, veľmi rýchlo bude mať dopad na celú planétu. V tejto oblasti teda všetky štáty sú závislé od seba navzájom. Je to situácia interdependencie, ktorú musíme nejako zvládať. Z politického hľadiska sa nemôžeme vyhnúť nejakému systému spoločného riadenia. Krok za krokom musíme k nemu dospieť. To znamená, že musíme predložiť na stôl zásadný koncept suverenity. Často máme tendenciu sa odraziť od kultúry štátu a v tomto kontexte je veľmi dôležitý koncept suverenity, ktorý doteraz bol skôr konceptom národných štátov, ale tu musíme trošku dos- dospieť, dozrieť, pretože situácia už nie je taká, ako bývala. často dochádza k udalostiam, e, pri ktorých si uvedomujeme, aká veľká je interdependencia a preto musíme hľadať nový systém riadenia, nový systém spravodlivosti, určitý justičný systém. Takisto musíme rešpektovať limity, pretože sú aj iné princípy, ktoré existujú, nie iba subsidiarita. Isté, že nemôžeme sa už obmedziť na to, že kompetencie budú prechádzať z vyššej úrovne na nižšiu. Princíp subsidiarity by mal fungovať v dvoch smeroch, pretože otázky medzinárodného významu sa nemôžu riešiť na národnej úrovni. Musíme nájsť nejakú dohodu, nejakú zhodu, tak aby sme jednomyselne v zhode vedeli riešiť takéto situácie. Samozrejme, Potrebujeme politické riešenia na všetky tieto problémy. A samozrejme, že potom nevyhnutne dospejeme k takému záveru, že potrebujeme trestné opatrenia. A tu už končí absolútny koncept eh, suverenity. Mám teraz na mysli napríklad E, Spojené štáty, ktoré nespolupracujú s Medzinárodným trestným súdom. Americký občan nemôže byť súdený na inom súde než na americkom súde a myslím si, podľa môjho názoru, takéto tvrdenie nie je ani platné. Toto všetko ide smerom objektívnej globalizácie a musíme nájsť primerané nástroje, ktoré nevyhnutne musia byť nadnárodnými nástrojmi, pretože tie nám umožnia vytvoriť novú úroveň administratívy, ktorá bude nadnárodná a ktorá nám umožní vyriešiť tieto, tieto problémy, ktoré majú nadnárodný charakter. v Európe sme urobili už e, niekoľko nesmelých krokov týmto smerom. A ako cieľ by sme si mali stanoviť riešenie e, formou Medzinárodného trestného súdu pre zločiny na životnom prostredí. Predseda, ďakujem Vitorio za takmer filozofické pripomienky k tejto téme. Veľmi dôležitý, dobrý príspevok e, k tomu faktu, k tej konštatácii, že existuje určitá medzera medzi subsidiaritou a nadnárodnosťou. Máme tu na jednej strane subsidiaritu, ale na druhej strane nadnárodné zločiny, ktoré nie sú pokryté súčasným systémom, nie sú ním riešené. Druhá e, pri, e, prihláška do diskusie. Pani Morkunajte, ďakujem veľmi pekne doktorovi Abramimu za prezentáciu tejto iniciatívy. Keď sa na to pozeráme optimisticky, táto iniciatíva nám umožní riešiť mnohé problémy životného prostredia a e, prispie k čistejšiemu životnému prostrediu. Viem, že súčasná fáza je iba fáza brainstormingu, iba zbierania nápadov, ale možno by sme si mohli položiť konkrétnejšie otázky, akú jurisdikciu by mal súd, aké by mal právomoci v oblasti vyšetrovania alebo vypočúvania, ako by mohol predpisovať alebo nariadovať sankcie, aké konkrétne projekty by mohol robiť. Myslím, že musíme pochopiť, či tento súd bude súdiť právnické osoby alebo e, fyzické osoby, alebo oboje. Keď hovoríme o právnických osobách, musíme si e, uvedomiť, že otázka sídla takejto právnickej osoby je veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o tragédiu v Mexickom zálive, vidíme, že jedna spoločnosť sa dá obviniť z toho, čo sa stále, stalo, avšak v niektorých prípadoch Napríklad e, v prípade Baltického mora je tam viacero subjektov, ktoré sú zodpovedné za zvýšené zamorenie e, toxickými látkami Baltského mora. Čiže niekedy je väčší počet spoločností, ktoré sú zodpovedné a, a niekedy je takisto aj ťažké merať keď chceme vytvoriť súdny dvor EÚ, možno by to bolo relatívne ľahké, pretože Európska únia má pokročilý e, systém právny a justičný v tejto oblasti, ale keby sme chceli zapojiť tretie štáty ako Rusko, Čínu alebo Spojené štáty alebo Bielorusko, to nebude ľahké, pretože tie sa nezúčastňujú ani na iných projektoch. Ďakujem. Ďakujem teraz Nick Griffin. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať e, profesorovi za e, fascinujúcu prezentáciu. Jedna jednoduchá otázka. Chcem sa spýtať, či táto akadémia plánuje alebo aspoň podporuje využitie týchto súdov na to, aby e, zastavila tých, čo mm, popierajú existenciu globálnych klimatických zmien. Ďakujem. To je veľmi pekná, provokatívna otázka, ako vždy, ale zaznela už, takže teraz Julanda Hybner. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán profesor. V podstate je veľmi dobrou iniciatívou, že by sa mal vytvoriť takýto kontrolný orgán, najmä v vtedy, keby takýto medzinárodný súd bol činný na medzinárodnej úrovni. Tento súdny dvor by bol neskôr e, zodpovedný za rozhodovanie o výsledkoch e, katastrof, environmentálnych katastrof. Ale tieto nehody, katastrofy sú e, posledným ohnívkom v celom reťazci, ktorý vedie k takejto katastrofe. V tlači sme si prečítali aj to, že e, firma BP jednoducho e, brala príliš na ľahkú váhu varovania expertov. A ja sa chcem teraz spýtať, či bude existovať systém spolupráce s kontrolnými orgánmi. Prevencia. Prevencia je to najdôležitejšie. No a potom samozrejme náprava. Ale to už je konečné štádium. To je No a potom posledné štádium, posledná fáza sú sankcie. A ja by som teraz chcela vedieť, či ste naplánovali nejaký väčší systém prevencie e, informácií, rozširovania informácií, varovaní a včasných sankcií, tak aby sa tým obrovským prírodným katastrofám predišlo, aby k ním vôbec nedošlo. Ďakujem. A ešte Eva Lichtenberger. Veľmi pekne ďakujem. Ja som tu návštevníčka z výboru Jury a my sme sa zaoberali s cezhraničnými trestnými činmi proti životnému prostrediu, pretože de facto v tejto oblasti existuje problém. Nie je náhodou, že niektoré nebezpečné zariadenia niekedy náhodou sú umiestnené na hranici. To mm, platí napríklad pre atomové elektrárne, farbiarne e, kože, ktoré vypúšťajú odpad do riek, alebo platí to aj pre spaľovne odpadov. Čiže pre túto právnu otázku naozaj existuje veľký rozsah. Mňa zaujíma, že ak by teda mal vzniknúť e, globálny alebo európsky súd, ako sa nám podarí e, vytvoriť právny základ a akú, akú formu by mal mať ten právny základ, tak aby bol aj naozaj záväzný pre jednotlivé členské štáty. Hovorím teraz skôr o európskej úrovni. Aby tento súd e, mohol riešiť e, trestnoprávne veci, keď sa ohrozuje zdravie a život. V, vo výbore Júri sme sa zaoberali niekoľkými prípadmi, kde išlo o cezhraničnú trestnú činnosť a išlo o otázku, či by mali existovať trestnoprávne sankcie. A rada to doteraz blokovala a odmietala. Čiže naozaj aj tu v Európskej únii nie sme ešte ďaleko na tejto ceste. Ešte nie sme schopní uznávať, že existujú určité dôsledky nášho konania aj na druhej strane hranice národného štátu. Čiže cieľ je jasný, ale cesta k tomuto cieľu je komplikovanejšia, ako si možno vymyslíte. Ale Eh, bola by som rada, keby ste naznačili, ako by sa dali niektoré prekážky z tejto cesty odstrániť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj za účasť eh, z výboru Jury. Tu potrebujeme, ak chceme túto tému eh, seriózne riešiť. Pohybujeme sa teraz v oblasti trestného práva. Ide o ohrozenie zdravia a života Zatiaľ v životnom prostredí išlo skôr o ohrozenie ekosystému, ale pri ohrození života a zdravia potrebujeme nové trestnoprávne normy a nové prístupy. Pochopil som to teraz tak, že rímsky štatút, ktorý je základom e, Medzinárodného trestného súdu pre zločiny proti ľudskosti, tento základ by mal byť rozšírený aj na e, trestné činy proti životnému prostrediu. Čiže už nie len proti ľudskosti, ale definícia bude rozšírená. Medzinárodný trestný súd zasahuje iba vtedy, keď existujú nejaké medzery v trestnom stíhaní, čiže ak nejaký trestný čin nemôže byť stíhaný nejakými inými inštanciami a tu v oblasti životného prostredia by sa postupovalo asi podobne. Keď bude e- existovať nejaký národný e, systém sankcií, ktorý pokrie ten zločin, tak e, Medzinárodný súd nezasiahne, ale ak sa tak nestane, tak zasiahne Medzinárodný súd. No a potom by ale vystala otázka, kam by patril Európsky súd. Či by sme potrebovali Európsky súd, keby sme mali medzinárodný, pretože v EÚ je menej pravdepodobné, že nejaký zločin proti životnému prostrediu sa nepotrestá. Ale to je otázka, ktorá si teraz vyžaduje odpoveď. Pán profesor Abrami, dostal ste celý rad otázok. A ešte jedna. Karin Kadenbach. Len jedna malá otázka na objasnenie. Nie som právnička, ale pochopila som to tak, že tento súdny dvor bude e, zodpovedný iba za trestnoprávne veci Čiže minimálne to bude musieť byť hrubé zanedbanie alebo zámerné porušenie zákona. Všetky prípady, kde sa dokáže, že to bola nehoda, tak potom otázky zodpovednosti by tento súd neriešil. Je to tak? ja sa to prítam kvôli hodnoteniu, pretože už máme napríklad e, v oblasti hospodárstva jasné hodnotenia, ale v oblasti ekosystémov a výkonov nemáme jasné hodnotenia. Ďakujem. Myslím, že to boli zaujímavé pripomienky. Využite teraz príležitosť na odpoveď. Ringrazio i deputati. Ďakujem pekne, vážení poslanci, vážené poslankyne. Ďakujem za tie dôležité otázky, ktoré ste položili. Nuž, začnem tým, čo povedal pán Prody. Chcem pripomenúť aký je problém s uplatňovaním sankcií a so, so subsidiaritou aj s porušením tejto zásady subsidiarity. Ja myslím, že o to išlo vo vašich otázkach, pán Prody. Takže hneď na úvod. Tu by som povedal, že táto reforma ktorá má za cieľ vytvoriť takýto trestný súd pre otázky životného prostredia. Takže táto reforma, pokiaľ ide o zvrchovanosť, vieme, že v ústavách trestnoprávna oblasť práve e, je zvrchovanou záležitosťou. No a sú jasne stanovené e, kritéria priestupkov, ktoré potom sú stíhané e, sankciami. Ale to nejako nie je v konflikte s vytvorením e, takéhoto trestného súdu. Každá krajina EÚ totižto naďalej bude identifikovať e, tie prečiny, ktoré mm, budú spadať do trestoprávnej oblasti. Máme smernicu o ochrane životného prostredia a o trestnom práve a uvidíme, aké sankcie by mohli byť e, jednotne uplatňované pre tie isté prípady porušenia, pre e, rovnaké kriminálne správanie. Takže členská krajina naďalej bude určovať, ktoré to budú zločiny alebo delikty a bude sa opierať o to, čo už sa robí v EÚ na základe smernici, smernice o ochrane životného prostredia. A tu sa dostávam k tomu, čo povedal tretí rečník, ktorý vystúpil. Všetko to súvisí aj s otázkou klimatického oteplovania. Tu ide o to stíhať istý typ správania, napríklad predaj výrobkov, ktoré ničia ozonovú vrstvu. A pán Prody, e, vy ste sa tu dotkli dôležitej témy, keď ste totiž to pripomenuli zásadu subsidiarity, pretože práve táto zásada sa bude uplatňovať, ak vznikne tento trestný súd. A to z veľmi jednoduchého dôvodu, pretože je tu možnosť eh, konania. A súd bude, tento trestný súd bude konať vtedy, kedy nemôže Národný súd eh, rozhodnúť. Takže ide o akúsi rovnováhu medzi jednotlivými postupmi. <clears throat> Zoberme si príklad Rumunska. Prípad e, Aurul. Čo by sa bolo stalo, keby bol existoval tento Európsky trestný súd? Išlo o e, rozliatie sa e, miliónov litrov toxického bahna a v takomto prípade komisár pre životné prostredie eh, by nemohol povedať, nuž, nič nemôžem spraviť, dávam od toho ruky preč. <clears throat> Myslím, že tu sa všetci eh, zhodneme. Neboli by sme v tej situácii, v akej sme v súčasnosti. Každá členská krajina teda bude môcť a bude musieť dokonca mať takéto trestnoprávne e, postihy, ktoré budú prispôsobené na jednotlivé zločiny. Ale problém naďalej spočíva v účinnosti týchto postihov, hovoríme o ich proporcionalite, o odradzujúcej povahe takýchto sankcií. A tu ide o aj akési stimulovanie členské krajiny, eh, pardon, eh, Spojené štáty americké nikdy nebudú eh, súhlasiť s takouto myšlienkou. <laughs> Myšlienkou Medzinárodného a Európskeho trestného súdu pre otázky životného prostredia. To je odpoveď na ďalšiu otázku, ktorá tu padla. A myslím, že v roku 72, kedy bola prvá celosvetová konferencia v Štokholme, keby sme vtedy si dokázali predstaviť, e, čo sa udeje so životným prostredím, tak naozaj sme si nemohli e, predstaviť, že sa povedomie tak zvýši v tejto oblasti keby sme boli e, vytvorili nejaký preventívny inštitút, e, čo sa týka dopadov na životné prostredie, tak e, mm, by určite takáto situácia nebola. Potom otázka úlohy tohto trestného súdu Takže najskôr prevencia. Predstavme si loď, ktorá prichádza do európskych vôd a predtým, ako dôjde ku katastrofe, tak eh, táto eh, nezákonná loď, tento vrak Eh, no jednoducho najskôr mu zabraníme, aby vôbec eh, vplával do európskych vôd. Čiže eh, bude tu vyvodená osobná zodpovednosť, či už voči právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá je za týmto vrakom. Je tu teda otázka nevykonanej právomoci, ale to sú všetko aspekty, ktoré sa ešte vyjasnia, ktoré si zanalizujeme. E, Balské more, a e, otázka zodpovednosti a ďalšie otázky. To je presne táto pravomoc, ktorá by mala byť vykonávaná e, týmito osobami. A potom ešte jedna vec, otázka škôd je to veľmi e, dôležitá problematika, musíme jej venovať pozornosť, pretože nejde iba o ekologické škody, ale aj biologické. A taktiež je niekoľko škôd páchaných na vzťahy medziludské Ďakujem pekne pán Abrami, aj pánovi Grunecovi, ďakujem aj ostatným, Roberto Dantonimu za vašu prítomnosť. Vidíte, že je záujem, e, je tu aj e, angažovanosť zo strany parlamentu, par- výbory Júri, aj náš. Vašu iniciatívu berieme na vedomie a bude asi ešte viac e, dokumentov a môžem povedať, že naozaj toto bola prvá veľmi zaujímavá rozprava. Uvidíme, ako naďa- ďalej naložíme s touto témou, aby sme vlastne uzavreli tento kruh bolestivý medzi e, zločinmi environmentálnymi a e, neexistujúcimi sankciami alebo možnosťou e, vyvodiť e, zodpovednosť a určiť zodpovedných. Takže Mm, budeme sa snažiť predchádzať e, takýmto škodám páchaný na ekosystémov. Vážení kolegovia, kolegyne, sme na konci tejto schôdze všetci, ktorí sa nezúčastnia na schôdzi koordinátorov. E, tým zaželám pekné e, leto. Určite sme dosiahli veľa za posledného pol roka. Opäť sa stretneme 6. septembra o 19. hodine mimoriadne zasadnutie v Štrásburgu, takže tým e, končím túto schôdzu a poprosím iba koordinátorov, aby tu ostali. Ďakujem.